Ešte raz teda, vážení kolegovia, otvoríme poobednejšiu časť nášho zasadnutia dnešného. Úplne prvý bod, ktorý máme na programe, je bod číslo 12. E, správa Karla Šlitera, regulačné aspekty nanomateriálov. Tak chcel by som poprosiť Karla, aby sa ujal slova v prípade, že si tak žela, respektíve sa chcem spýtať, či môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Dobre, dávam mu slovo. Áno, ďakujem pekne. Môžete si všimnúť, že toto je nová téma z dôvodu problémov na strane skupín e, skoordinovať si tie svoje postupy. Naozaj bolo veľmi ťažké o tom rokovať, lebo dohodneme sa najskôr, potom príde k nezhode, potom z toho vyplynú zmeny a ďalšie zmeny. A bolo veľmi ťažké nájsť takú jednoznačnú líniu, ktorá by si získala aj jednoznačnú podporu. A to z dôvodu e, novosti, tak povedať, z tohoto, tejto problematiky a ľudia e, musia zaujímať stanoviska v zábehu alebo v procesu toho rokovania. E, myslím, že ten kompromis dnes by mohol byť akceptovaný a počul som také posledné návrhy, že napríklad liberáli nebudú akceptovať konsolidované pozmeňovací, konsolidovaný pozmeňovací návrh číslo 19, ale to by bolo dosť nešťastné, podľa mňa, lebo ak tu nič nepovieme alebo nezaujímame stanovisko v súvislosti s faktom, že oznámenie komisie nie dostatočne pokrýva e, potreby legislatívne, tak potom troška obrátime princíp, ktorý sa objavuje v tejto správe. Preto by som chcel nastojiť na tom, alebo vyzvať teda ľudí, keby mohli e, sa pozrieť na ten konsolidovaný e, návrh 19 v svetle, lebo najskôr bola široká podpora takéhoto pozmeňovacieho návrhu a to je tá je predpokladom toho, aby to prešlo. V prípade, že budeme akceptovať eh, konsolidované a ostatné pozmeňovacie návrhy, tak by to bol rýchly proces. A bol by to ale aj lepší, koherentnejší výsledok, ktorý bol takto dosiahnutý. Ten pôvodný tón bol troška zmiernený, eh, aby to bolo neutrálnejšie, aby tie vyhlásenia, ktoré sa týkajú nanotechnológií, boli eh, také miernejšie a aby teda všetci mohli sa s tým identifikovať. Dúfam, že odhlasujeme ten kompromis a takisto aj ostatné pozmeňujúce návrhy, lebo takýmto spôsobom vyznieme dobrý signál zo strany e, parlamentu a bez toho, aby tam bolo príliš veľa nejakých súdov. To by bola teda dobrá východisková pozícia. Ďakujem pekne. Môžeme teda prejsť k hlasovaniu. Tak, ako sme súhlasili, dobre, pripravte si hlasovacie zoznamy a kartičky. A začníme s kompromisom 1 a 2, ktoré budú hlasované spoločne. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Kompromisy 3, 4, 5, 6, 7 budú hlasované spoločne. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Komz 8, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa. Prijaté. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijatý. Kompromis 11. Za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 12. Za proti, zdržal sa niekto, prijatý, konsolidovaný 13, za, proti, zdržal sa niekto. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie bolo ukončené. 19 za, 10 proti, prijaté tým pádom. Kompromis 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Konsolidovaný 15. Za. Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. 16. Za. Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijatý. Konsolidovaný číslo 17. E, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. E, prijatý. Konsolidovaný číslo 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijatý. Konsolidovaný návrh číslo 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. A overujeme si konsolidované číslo 19. Som veľmi trpezlivý. Kľudne, ešte niekoľko sekundičiek. Hlasovanie je ukončené, je mi ľúto. 17 za, 13 proti, prijatý. Číslo 20 konsolidovaný, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Myslím, že to istou väčšinou bol návrh prijatý. Kompromisný návrh 21, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý konsolidovaný návrh 22, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Číslo 23, konsolidovaný, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. Konsolidovaný návrh číslo 24, kto je za, kto je proti. No, overíme si to elektronickým hlasovaním. Týka sa to teda konsolidovaného návrhu číslo 24. Elektronické hlasovanie otváram. Už teda bolo otvorené. Konec hlasovania. 17 za, 13 proti. Prijatý návrh. Kompromis 25, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Konsolidovaný 26. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Konsolidovaný návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Konsolidovaný návrh 28 bol stiahnutý. 29. Kto je za? Proti? Overíme si. 29. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Opäť to istou väčšinou 17 ku 13. Prijaté. Kompromis 30. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. 31. Kompromisný návrh. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 32. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 33. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijatý. 34 za, proti, zdržali sa, e, prijatý. Konsolidovaný pozmeňovací návrh 35. To je za, to je proti, Myslím, že to môže byť opäť podobno väčšinou, ale musím to preveriť, lebo eh, iba niekoľko rúk som postrhol hore. Preverujeme teda konsolidovaný návrh 35. Áno, vidím, že to dopadne takisto. Koniec hlasovania 17. Áno, presne. Prijatý. Teraz prejdeme tými pozmeňovacími návrhmi, ktoré vypadávajú z dôvodu prijatia kompromisov a konsolidovaných pozmeňovacích návrhov. Teraz teda budeme hlasovať eh, o Employment 7. Ja eh, to mám na strane 5, čiže asi všetci vedia, o čom budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 90. Westlund. To je za? Proti? Preveríme si to. Kontrolujeme pozmeňovací návrh číslo 90. Teraz to bude 17.14, predpokladám, výsledok hlasovania. Faktická poznámka? Je mi naozaj veľmi ľúto, rada by som sa zúčastnila hlasovania, ale zmizla mi kartička, bola som dole, tam nie je. Čo mám robiť? Poprosila som e, technický útvar, aby mi doniesli e, kartičku na hlasovanie, ale nie je tam žiadna k dispozícii. Nemám kartičku, naozaj mi je to ľúto. Rada by som sa zúčastnila hlasovania. Je mi ľúto, ako moja Nemčina je veľmi slabá, ale chápem, že bol problém s kartičkou. No, zrejme je to taký oso- osobný problém. E, môžete mať e, nejakú dodatočnú kartičku, ak to bude možné, alebo ak to umožní teda technika. Nie, nie, nebude to možné takýmto spôsobom riešiť, ako navrhuje niekto e, z rokovacej miestnosti je prítomná, ale nie tie preceden, precedencie už sú isté. Sú pravidla, im to naozaj ľúto. V prípade, že sa chcete prihlásiť s faktickou poznámkou, tak eh, eh, dvihnite ruku, alebo máme teda postup catch, catch, catch the eye, teda toho, koho zbadám. Tomu dám priestor. Toto je posledné zasadnutie a my sme hovorili o tom, že nebudú žiadne výnimky, pokiaľ ide o elektronické hlasovanie a že nie je možné Eh, hlasovať aklamačne. Už sme teda sa venovali pozmeňovacom návrhu Veslundovej 90, 17 za, 13, 14 teda proti. Bol prijatý 78, eh, Karl Schlitter, spravodajca, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto prijatý 79, opäť Karl Schlitter, kto je za, proti, zdržal sa niekto. 17, 14, môžeme si to overiť, ale no, poďme. Objavil sa nový poslanec, ďalší teda poslanec, troška to zmení čísla, 17.15 predpokladám, vraví pán predseda. 16.15, tak ale každopádne bol pozmeňovací návrh prijatý. 68, pani Ferreira, kto je za? Proti? Ešte raz. Overíme si to elektronicky. Kontrolujeme 68. Hlasovanie otvorené k 68. Konec hlasovania. 16 za, 17 proti. E, vítajte, pani Gutierrez Cortines. Karol Schlitter a jeho pozmeňovací návrh číslo 80. Kto je za? Proti? Hm. No, overme si to. Všetci ste už odhlasovali? Konec hlasovania. 17, 16. 17 za, 16 proti. Prijatý. 81, Karol Šliter za, proti. Zdržal sa niekto? Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 16, 17 eh, zamietnutý tento návrh. Vidím, že pán podpredseda Blokland je teraz eh, veľmi dôležitou osobou, eh, IP osobou. MPO 3, MPO 3, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Employment 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Návrh prijatý. 82. Karl Schlitter. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronickým hlasovaním. Overujeme si 82 od pána Šlitera. Konec hlasovania, predpokladám, že všetci ste hlasovali, 19 za, 16 proti, prijaté. Employment 13, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Overme si to elektronicky. 13. Employment. Koniec hlasovania. 22 za, 13 proti. Prijaté. Employment 14. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to. Všetci ste už odhlasovali. Koniec hlasovania. 18 za, 17 proti, prijatý návrh. 88, Katy Synod, kto je za? Proti? Overíme no, si to elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 21 za, 13 proti, prijatý návrh. 106 pani Ferreira. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 17 za, 16 proti. Návrh prijatý. 93, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto hlasovanie. Overíme si to elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 21 za, 13 proti. Návrh prijatý. 94 za, proti. Zdržali sa. Prijatý takmer zhodný identický 96-97. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté oba návrhy. 95 za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý 98 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý 98, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 9 za, 24 proti. Návrh bol zamietnutý. 101. Pani Rís. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 102. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Prijatý. 103. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Employment 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Návrh bol prijatý. Ďalší vypadáva. Pozmeňovací návrh číslo 1, pani Sartori, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Číslo 2, za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Číslo 3, za? Proti? zdržali sa, prijatí. 4 za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. Číslo 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Teraz prejdeme na stranu číslo 9. Dva identické rozmievacie návrhy 19 a 20. 19 a 20, pretože vo vašich e, podkladoch to máte označené ako vypadáva, pretože v prípade prijatia konsolidovanej 28 to tak môže byť, ale nebolo e, to prijaté, čiže musíme o tom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 29 Karol Šliter za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 30, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Prijatý 31 za. Proti? Zdržal sa niekto. Táto si overíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 18 za, 17 proti. Prijatý návrh. 34, Karol Šliter, kto je za, proti. Podobná situácia, overíme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 18 za, 17 proti, prijatý. 35, kto je za? Proti zdržali sa niektorí. Prijatý 43 Karol Schlitter za, proti, zdržal sa prijatý. Overíme si to. 43 Karol Schlitter. Konec hlasovania 30 za, 5 proti. Návrh bol prijatý 44. Kto je za? Kto proti? Zdržal sa niekto. Overíme si aj toto hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec. 17 za 18 proti zamietnutý bol návrh. Rozhodnutie pána Bloklanda pán predseda, 45. Za, proti, zdržal sa niekto. Overíme si to elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Koniec hlasovania. 17-17. Zamietnutý návrh. 46. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Elektronické hlasovanie opäť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 17 za, 18 proti. Návrh bol zamietnutý. 48, Karol Šliter, to je za. To je proti. Zdržal sa niekto. Návrh bol prijatý. 49, za, proti, zdržali sa prijatí 50 za, proti, zdržali sa prijatí 51, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý 52, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto návrh prijatý 53, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý a konečné hlasovanie o návrhu správy v pozmenenej podobe elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 21 za, 14 proti. Táto správa bola prijatá. thanks to rapporteur Karl Schlitter and congratulations. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi a gratulujem mu k tomuto úspechu. Teraz by sme prešli na bod 14. Je to otázka komitológie vo veci Ríču. Vystupí pán poslanec Sakony, pokiaľ to bude potrebné. A potom budeme hlasovať o ústnej otázke a o návrhu uznesenia. Nech sa páči, Kido. my dear colleagues please we, we just fall in the next item Poprosím eh, vás, vážení kolegovia, aby ste umožnili pánovi poslancovi vystúpiť. vystúpiť eh, v relatívnom tichu. Ďakujem pekne, e, pán predseda, nie je to zase až také dôležité, ale každopádne ide o in, ide o iniciatívu, kde e, chceme e, vykonať našu úlohu, pokiaľ ide o um, správnu aplikáciu RIČu. My sme strážcovia tejto aplikácie. Ako dobre viete, vo februári komisia vydala rozhodnutie vo veci komitológie, pokiaľ ide o isté aktivity, ktoré e, sú v rámci ríču vyžiadané. Komisia chce v prílohe 7, v bývalej prílohe 1 teda, zahrnúť veci týkajúce sa pravidiel o uvádzaní na trh e, škodlivých e, alebo nebezpečných látok v tomto rozhodnutí komisia v rámci týchto e, látok, ktoré budú e, spadať pod isté obmedzenia a chce tam zahrnúť, ak sa nemilím, v odseku 6 aj e, otázku azbestových vlákien, ktoré sú známe ako nebezpečná látka a preto v tomto kontexte potvrdzuje isté možnosti výnimiek. výnimiek teda zo zákazu používania týchto asbestových vlákien, pokiaľ sa splňa isté e, požiadavky, napríklad výroba e, chlóru a tak ďalej. Proste v niektorých e, situáciách by predsa len takéto azbestové vlákna boli výnimočne povolené. Potom je tu jedna nová vec v s minulou smernicou. A tu síce otázka verifikácie v roku 2011. Je to teda taká širšia revízia, prehodnotenie, ktoré potom e, má e, informovať, e, alebo slúžiť má informáciu aj pre budúce prehodnotenie pravidel. Nie je to teda vyslovene explicitná záležitosť, preto sme si mysleli, ako ostatné politické skupiny, že by sme mali pripraviť uznesenie, v ktorom by sme neboli proti tomuto rozhodnutiu komisie, ale by sme komisiu požiadali, aby v budúcnosti vykonala istú prácu. Mali by sme tam dať e, dátum, rok 2015, e, teda e, dátum, kedy by sme azbestové vlákna e, e, zakázali úplne. A to najmä v súvislosti s takýmito náhradnými látkami, ktoré už v súčasnosti sú v niektorých Eh, prípadoch používané. Takisto tu samozrejme bude problém toho, akým spôsobom to všetko správovať, manažovať, akým spôsobom sa e, majú tieto e, továrne e, odstrániť, teda tie továrne, ktoré pracovali s azbestom a ako odstrániť samotný azbest, čo tiež nebude jednoduché. E, Mali sme každopádne kontakt e, aj s komisiou a chceli by sme sa ich spýtať, či sú teda, e, či je komisia ochotná ísť tým smerom, e, akým smerom chceme ísť v rámci toho dokumentu my. Thank you very, much indeed. Uh, so, uh, there are here some... Uh, Ďakujem pekne. Takže sú tu isté priestory momentálne pre uh, koordinátor, respektíve tým stravodajcov. Nech sa páči pán Bovis a potom e, ďalší kolega. Pán Bovis hovorí d'accordo. D'accordo, takže je to v poriadku. Ak e, tomu dobre rozumiem, hovorí pán predseda, znamená to, že ste za návrh pána e, poslanca. Pán Musakio teraz. Áno, ak dovolíte, ja predsa len sa vyjadrím trochu dlhšie ako pán Boys, pretože pred dvoma týždňami som sa zúčastnil ďalšieho stretnutia vo veci azbestu a boli tam isté dramatické fakty, ktoré z neho vypl, vyplynuli, pokiaľ ide o um, dosiahnutie najvyššieho počtu smrti, pokiaľ ide o azbest v e, z roku 2000, teda až v roku 2018 e, dojde e, k najvyššiemu počtu smrti zapričinených azbestom, ktoré boli zapričinené ešte v minulom storočí. Hovorím to preto, e, aby som ukázal, že e, používanie azbestu e, má dlhodobé dopady. Je to teda hlasovanie, ktoré ja osobne beriem veľmi vážne, týka sa ma to osobne a preto súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Sakóny. Máme hlasovanie, ktoré súvisí s špecifickým E, špecifickým určovaním lehôd, e, do ktorých e, má byť zakázaná táto látka, ktorá je naozaj strašná, ktorá bohužiaľ negatívne ovplyvnila životy tisícok, tisícok ľudí. Sú na to dobré dôvody, etické, morálne a je to zodpovednosť nás všetkých ako parlamentu, aby sme to z dôvodov, ktoré pán Sakony spomenul, aktívne riešili. Nezabudeme práve na tú etickú otázku. Thank you very much indeed, Mr. Prodi. Ďakujem pekne, pán poslanec Prodi. Grazie, presidente. Sono sorpreso perché questo dibattito si tiene... Ďakujem pekne. Som trochu presvedčený, pretože zase, že celá rozpráva k tejto téme je po taliansky. Každopádne chcel by som zdôrazniť tie aspekty, ktoré častokrát sa netýkajú iba dôsledkov e, toho, že niekto je vystavený azbestu, ale aj dôsledkov e, takéhoto vystavenia na príslušníkov týchto ľudí, na rodinných príslušníkov týchto ľudí napríklad. Človek e, musí prevziať prácu tých ľudí, ktorí boli kontaminovaní priamým vystavením. Chcem teda zdôrazniť potrebu toho, aby sme o tomto probléme hovorili a aby sme pripravili dlhodobé riešenie ktoré by teda nespočívalo iba v tom, že sa zbavíme azbestu, ale malo by spočívať aj v tom, že tieto silikáty a jemné vlákna odstránime. E, hovorím teda o tých, ktoré sú schopné dostať sa do, e, hlboko až do dýchaceho, dýchacej sústavy, sústavy e, ľudí. A to je to, čo naozaj ide. Všetky látky, ktoré sú e, vyrábané z azbestového cementu, e, musia byť vyrábané takým spôsobom, aby takéto vlákna odstranili a to sa nedá spraviť iba tým, že ich do cementu začleníte. Takéto látky, pokiaľ sú v cemente, môžu zostať potom vo vzduši a preto treba pamätať na to, že ich odstranenie e, na nejakých skladkách nestačí. Treba ich tzv. denaturalizovať prostredníctvom tzv. vetrifikácie. Thank you. Schlitter. har bara en väldigt kort fråga till Mám krátku otázku na komisiu. Kedy konečne predložíte návrh k stavebnému odpadu? Slúbili ste nám to už dávno. Yeah, no one, no one on Ďakujem, už sa nehlasí nikto. Takže teraz by mohol vystúpiť zastupca komisia, pán Klaus Barent. Nech sa páči. Um, Ďakujem pekne. Na úvod by som chcel poďakovať pánovi Sakonimu za prácu, ktorú vykonal pri revízii tohto návrhu nariadenia zo strany komisia, takisto aj za e, návrh uznesenia, ktoré pán poslanec pripravil. Ja, chcel, ja vás chcem ujistiť, že komisia nikdy nechcela oslabiť súčasnosti platné reštrikcie, pokiaľ ide používanie azbestu. Plne sdielame ciele parlamentu pracovať smerom k úplnému zákazu azbestu. Návrh, e, ktorý máte na stole, e, staré reštrikcie, ktoré boli prijaté v posledných 30 rokoch, vlastne mení na prílohu ríču. Spoločne s členskými štátmi sme to teda preformulovali tak, aby to bolo v súlade s novým eh, právnym eh, prostredím, aby to bolo jasne aplikovateľné. Azbest je súčasťou tohto postupu a to, čo pán Sekony povedal, teda tá výnimka, pokiaľ ide o používanie v niektorých eh, prípadoch, to je niečo, čo existuje už aj v, súčasnom, v súčasnej situácii. Štyri členské štáty to využívajú. Revidovali to v roku 2006-2007 a spoločne s týmito členskými štátmi aj e, so zamestnancami e, podnikov v tejto oblasti e, boli pripravené tieto výnimky. Takže momentálny návrh nejakým spôsobom neoslabuje súčasné pravidlá, nevytvára nejaké nové výnimky. Ďalšia revízia by mala byť pripravená v roku 2011. Tak sme sa pozreli aj na otázku e, nárávania s odpadom, to spomenul pán poslanec Prody. E, firmy nám poskytli informácie v tom zmysle, že všetky odšetok odpad, ktorý je v tomto procese e, vzniká, je denaturizovaný a všetky e, takéto látky vlastne strácajú vlastnosti azbestových e, vlákien. Pokiaľ ide o otázku pána poslanca Šlitera, to sa budem musieť spýtať kolegov z DGNV E, z oddelenia pre odpad, pretože ja to automaticky neviem zodpovedať, pretože v mojom oddelení sa tomu nevenujeme, ale ako som povedal, pýtam sa kolegov a dám vám vedieť. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz, ak dovolíte, myslím, že môžeme prejsť k hlasovaniu, pokiaľ ide o ústny, ústnú otázku a návrh uznesenia, respektíve ešte, pardon, pán poslanec Sakony. Ďakujem pekne, som akorát chcel ešte jednu vec zdôrazniť. Ide o jednu tému, ktorú som e, opomenul teraz pred chvíľou. Konkrétne nesúhlasil by som s, takouto, s takýmito výnimkami v prípade týchto šiestich e, tovární, ktoré sa nachádzajú v štyroch e, členských štátoch EÚ alebo s výnimkou pre články ktoré umožňujú dočasné používanie uvazenia na trh látok, ktoré obsahujú azbest. Aj keď nie po roku 2005. Je tu ale jeden problém. V Európe momentálne môžeme tieto otázky už dobre správovať, manažovať, sú to e, veľmi e, nebezpečné látky. U nás je to už v poriadku, ale pokiaľ ide o krajiny, ktoré vyrábajú azbest, a z ktorých e, dovážame azbest, e, tam tá situácia nie je možno až taká pozitívna. A to už je e, zodpovednosť, o ktorej hovoril aj pán poslanec Musaky a o ktorej by sme všetci mali vedieť. Chcel by som ešte povedať, ako ste už možno, pán predseda, počuli, že existujú isté technické pozmeňovacie návrhu, návrhy k tomuto textu, k tomuto návrhu. E, neviem, či sa k ním mám teraz rovno e, vyjadriť. Myslím, že už boli predložené politickým skupinám. Konec koncov ide iba o pár slov, ktoré tam majú byť vyškrtnuté. I think that if, uh, Myslím si, že ak by malo padnúť rozhodnutie na strane komisie, tak by malo padnúť dnes. Okay, yeah, I, I just clarify what you, what you, what you asking for. Objasním to, čo ste požiadali. Myslím si, že je možné to teraz vysvetliť a hlasovať o návrhu uznesenia, ako je pozmenený. Takže John Boyce. E, všetci sme dostali e, tie malé zmeny, ktoré sa urobili. My s nimi súhlasíme a tak e, hlasíme o celej veci. Dobre, takže nie je potrebné, aby boli ďalšie vyjadrenia. Každý je informovaný, politické skupiny dostali návrh a mm, tie nepatrné zmeny, takže je možné hlasovať o ústnej otázke a potom budeme hlasovať o návrhu uznesenia. E, je to jasné? Takže prvé hlasovanie je elektronické. alebo je možné to urobiť aj bez elektronického. Takže kto je za ústnu otázku? Kto je proti? Zdržali sa. Je to prijaté. Kto je za návrh znesenia, ako je pozmenený? Potrebujeme mená, takže hlasovanie elektronické. Navrhol to Andres. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 16 za, 4 sa zdržali, nikto nie je proti. Ďakujem vám a blahoželám Gidovi Sarkonimu. A dovolte, aby som spomenul eh, predbežný rozvrh v plenárke teda v druhej časti apríla. Ďalej e, je to pod 15 správa delegácie NV ide o, fórum, o 5. fórum o vode v Istambule. Chcem odozdať slovo e, účastníkom, aby vyjadrili svoje názory. Kristina Gutierrez-Cortines, vedúca delegácie. Pani, ste prichystaná prehovoriť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Myslím si, že sa o tejto e, veci hovorilo už veľa v médiách a nesúhlasím s tým, akým spôsobom, pokiaľ ide o vyhodnotenie tohto fóra. Pretože treba sa spýtať jednu vec, na čo toto fórum slúžilo Čiže vyhodnotiť výsledky fóra na základe toho, aké boli jeho ciele. Hm? O to by nám malo ísť. Tieto fóra, kde sa hm, organizačne spolupracuje alebo podiela aj OSN a UNESCO, a ďalšie členské štáty a organizácie, ktoré sa venujú vody, e, tak za každým majú cieľ ten, aby sa podporil proces vylepšovania podmienok e, prístupu e, k vode a vo všeobecnosti teda týchto otázok súvisiacich s vodou v jednotlivých krajinách a zároveň je tam e, e, za cieľ aj výmena e, poznatkov o riešeniach v jednotlivých krajinách. Máme tam jednak parlamentné zhromaždenie a potom je tá druhá strana, kde sú zastavení, zastúpení pardon, ministri a to sú tí ľudia, ktorí, ktorí vlastne prijímajú ten konečný dokument. My sme tam e, prinesli svoje vlastne uznesenie, rezolúciu, kde e, cieľom bolo povedať, že voda je, alebo prístup k vode je ľudským právom. A potom reakcia všetkých novinárov bola, že je to neúspešné, pretože vlastne oni nepriznali alebo neuznali takéto právo. A problém s tým je následovne, aspoň ja to vnímam takto. Problém je ten, že pokiaľ z tých 100, e, neviem koľko, 170 krajín, iba 29 krajín podporí to, že e, takéto niečo, e, teda, že prístup k vode je ľudské právo, tak asi on to, to niečom vypoveda. A dokonca aj Kanada e, patrí medzi tie krajiny, ktoré to nepodpíše, tak asi to o niečom hovorí. Prečo napríklad Kanada je proti? Osobne si myslím, že my, keby sme si vytýčili za cieľ, za jediný cieľ našej ciesty, cesty povedať, že voda je E, ľudské právo, tak potom áno, bol by to neúspech, pretože sa to nestalo. Ale našich cieľov v tom uznesení bolo oveľa, oveľa viacej. E, tých, uznes- e, tých cieľov bolo viacej. Prečo teda Kanada a ostatné krajiny podľa mňa nechcú, aby to bolo ľudské právo? Podľa mňa to je preto, lebo sme nedostačne povedali, čo to presne je, aký máme koncept ľudských práv. Tak napríklad Kanada povedala, pokiaľ povieme, že kvalitná voda je ľudské právo, tak potom čo spravím v prípade, keď e, nejaká, nejaké mesto e, má záplavy, je pod vodou a potom ľudia mi môžu povedať, že som nedodržal ľudské práva len preto, že som v tom momente negarantoval kvalitnú vodu. Takže je tam proste istá obava toho, že nie je dobre definovaná zodpovednosť členských štátov, pokiaľ ide o garanciu e, kvalitných, e, kvalitnej vody. A sú to práve tie krajiny, ktoré v skutočnosti nemajú problémy s kvalitou vody, ktoré nechcú túto, toto právo uznať. Napríklad u nás, v mojej dedine v Španielsku, tam e, veľa prší a vždy je voda špinavá, pretože jednoducho tie čističky to nestihajú e, riešiť. Takže ja si myslím, že nie je celkom pravda, že by 80% e, krajín e, nechcelo to uznať za ľudské právo. My by sme mali povedať, že ide hlavne o to, aby sme najprv definovali správne, čo to presne je, ako presne vnímame, ako presne definujeme takéto prípadné ľudské právo. To poprvé. Po druhé, je tu myšlenka, ktorú parlament navrhol. A všetci, čo sme tam išli, sme na tom trvali a bol to spoločný cieľ. O čo išlo? Ľudské právo to nie je iba nejaké prázdne tvrdenie. E, ak spolu s ním je prijatá istá legislatíva, ktorá potom znamená, že členské štáty musia splniť isté veci. A pokiaľ to nebude nejaká, nejaká smernica, nejaké nariadenie, tak nikto nemá vlastne čo plniť. Členské štáty alebo štáty musia okrem toho práva prijať istý predpis, e, ktorý by e, garantoval to, že, e, že občania sú chránení. Či už je to tvorba infraštruktúry a tak ďalej, všetko veci, ktoré by garantovali z hľadiska praktického to, že toto že toto právo naozaj aj bude dodržané. Čiže ide o veľmi zložitú tému, pretože máme tam otázku legislatívnu, máme tam otázku trestnoprávnej e, zodpovednosti, ako som to teraz spomínala. Je tam proste viacero rozmerov a my sme si to uvedomovali a preto sme poskytli legislatívny balíček, ktorý je dôležitý, ktorý je kvalitný e, a ktorý myslím si, že môžeme exportovať nielen do európskych krajín dokonca, ale aj do zahraničia. Čiže ide o e, tému, ktorá je veľmi dôležitá. Boli tam spomenuté aj ďalšie témy, ktoré podľa mňa tiež sú dôležité a ktoré sa začali teraz spomínať. Napríklad, e, veľký konflikt e, je otázka tzv. transboundary waters. E, koncept takýchto cezhraničných vôd e, je ten, že okolo 60 alebo 70 e, e riek. Vo svete sú rieky, ktoré nepatria iba e, jednému štátu. Napríklad na Blízkom východe jeden štát zadržiava vodu a neposkytuje ju susedovi. A my aj v Španielsku máme e, máme trošku tento e, problém, musíme tú vodu prevážať, rozdielovať, ale máme dobrú dohodu s Portugalskom, ktorá nám to uľahčuje. Prečo? Lebo sme dopredu dohodli E, istú, istú dohodu s Portugalskom, ktorá hovorí o tom, že e, jednoducho je to spoločný zdroj, ktorý treba rozdeliť a tak ďalej. Ale niektoré krajiny to nemajú takýmto spôsobom správené. Napríklad Turecko má problém s Iránom, s Irakom, e, so Syriou a preto je problematický prístup k Eufratu a k Tigrisu. Takže má problémy, tým pádom táto téma bola taký, mala taký skôr nižší profil. Ďalšie témy spomeniem. Napríklad bola tam veľmi, veľmi zaujímavá téma, E, o ktorej by sme sa mali rozprávať aj tu, a to síce otázka posledných e, prác UNESCO v tejto veci. Ja si myslím, že UNESCO v tejto veci vykonáva jednu skvelú, famoznú prácu a e, je tu nedostatok tzv. capacity building, nedostatok ad hoc legislatívy, nedostatok infraštruktúry, nedostatok financovania. Samozrejme, financovanie je veľmi dôležité, keď hovoríme o takýchto právach. Mali sme tu teda diskusiu Eh, aj o verejnej alebo súkromnej vode, kde sme my hovorili, eh, alebo vystupovali sme častokrát. Eh, a my v našom uznesení máme jeden odsek, kde sa píše, že vzťah medzi súkromným a verejným v tejto veci musí byť vyvážený. Takže to sú, tu sú verejná stránka, súkromná stránka a uznáva sa, že častokrát existuje, áno, prítomnosť súkromnej stránky, ktorá je veľmi efektívna a to je v našom uznesení napísané. A k tomuto sa môže e, vyjadriť aj pán posla, poslanec e, Musakio. E, niektorí ľudia hovoria o tom, že by to mala byť vždy, vždy, vždy verejná vec, že voda je vždy verejná vec. My sme si to vypočuli, ale trvali sme na to, čo je napísané v našom uznesení, teda, že tam je aj istý súkromný rozmer. A môže byť, a že to môže byť aj pozitívne. Uh, potom, e, ďalšia vec, kde sme, kde sme hovorili e, s kolegami, ktoré sme spomínali s kolegami, je to otázka solidarity a cezhraničnej solidarity. Ja osobne to vnímam tak, že otázka e, zdieľania vôd, otázka solidarity, to je niečo, e, čo, e, na čom my vždy musíme e, trvať, pretože sú to veci, ktoré existujú, sú to problémy, ktoré existujú v Afrike, na Blízkom eh, východe. Sýria a ďalšie krajiny vždy majú právo na to, aby zdieľali vodu aj s ostatnými krajinami, aby jednoducho jasne bolo povedané, že nejde o čisto národné otázky, národné témy, ale, ale sú, sú zdieľané a spadajú pod OSN. Takže myslím si, že v zásade isté veci sa pohli dobrým e, smerom. Teraz existuje viac krajín, ktoré chcú mať istú službu e, kvality vôd, istú kontrolu kvality vôd. E, častokrát sa tam e, v minulosti spomínala aj otázka úloh, úloh e, žien. E, v tejto veci predtým v Mexiku sa to e, spomínalo viacej, tentokrát už menej, ale tak bola tá ekonomická kríza, keď je to asi trošku pochopiteľné. E, Myslím si teda, že to, čo sme e, tam e, my spomenuli, je veľmi dôležité. Treba naďalej bojovať za to, aby e, prístup k vode alebo k kvalitnej vode bol uznaný za ľudské právo, aj keď našou úlohou ako EÚ je lepšie definovať, čo to presne takéto právo znamená, čo to presne obnáša, aby ostatné krajiny vedeli, čo e, presne na seba berú, aké úlohy, keď takúto vec podpíšu. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Pán Roberto Musaki upútal môj pohľad. Ďakujem. Myslím, že Kristina to povedala dosť a povedala to dobre. Ja by som chcel už tú príležitosť, aby ja som jej poďakoval. Viedla našu delegáciu veľmi dobre. Vykonali sme kus práce. A vzbudila náš záujem. V správe môžete si prečítať, e, čo sa tam dialo. Mnohé krajiny sa tam zúčastnili. Bolo tam tiež mnoho jednotlivých zástupcov, napríklad 150 e, e, občanov Talianska tam bolo prítomných. Oni sa zúčastnili na tzv. fóre občianskej spoločnosti, ktoré bolo mimo oficiálneho fóra Nestrácali sme žiaden čas, e, vykonali sme tam mnoho práce. Kristina na začiatku povedala, e, že e, záverečný výsled, záverečné výsledky fóra neboli veľmi úspešné, minimálne médiá ich tak neprezentovali. Z časti aj preto, že sa do záverečnej deklarácie nedostalo to, že voda, právo na vodu je základným právom je 29 eh, krajín, ktoré o to žiadajú, ale eh, je tam eh, jedna, jeden problém. Ak povieme, že voda je základným právom, tak sa na to musíme pozrieť do hĺbky. Musíme mať nástroje na to, aby sme to zabezpečili toto bolo fórum a fórum je vlastne, mm, má dobrovoľnú povahu. Áno, sú tam isté štruktúry, môžeme niektoré veci zorganizovať. Máme rôzne nástroje na to, aby sme vykonali našu prácu. Na samite v Rio v roku 92 tam boli tri dohovory o klím, klíme, o, e, o certifikácii a potom o biodiverzite, ale rovnako sme nedosiahli pri vode a to musí byť našim cieľom. Ale odliem od, o tej kritiky e, sme nevenovali dosť oficiálnej práce téme vody a tam bol priestor na to, aby e, sa čas a oficiálne finančné prostriedky venovali aj téme vody. Chcem dodať k tomu, čo povedala Kristina. My zdôrazňujeme to, že voda by sa mala zahrnúť do tém, e, ktorých, na ktorý pracuje Kodaň E, UNESCO, OSN o tom hovorí, e, je veľké prepojenie medzi vodou a klimatickými zmenami. Teda to je prvé očakávanie. Myslíme si, že voda by e, sa mala zahrnúť do širšieho konceptu klimatických zmien. Odlen zo takýchkoľvek, ideológií. musíme dospieť k dohovoru o vode a, a dospieť k oficiálnemu stanovisku a keď e, k tomu dospejeme, tak potom sa musíme pustiť do práce. Ja si myslím, že e, voči tomu nie sú žiadne námietky. Áno, je to základné právo. Bez e, vody sa nedá žiť. A to je záväzok, ktorý ukazuje, aké neprimerané sú nástroje, ktoré máme. A to je to, čo si uvedomuje. A chcem sa poďakovať e, Kristine a vyzvať vás, aby ste si všetci preštudovali správu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší člen delegácie je pani Alassander. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, iba som chcela doplniť to, čo už povedali aj predrečníci. V tom zmysle, že si myslím, že Išlo o misiu, ktorá bola veľmi zaujímavá, e, pokiaľ ide o účasť, pokiaľ ide o stretnutia, ktoré sme tam mali aj bilaterálneho charakteru. Myslím si, že v niektorých prípadoch e, sa očakávalo, že e, Európsky parlament bude mať možnosť zareagovať na niektoré veci, ktoré sa mm, v tej debate spomínali. Chcem povedať, že my sme vždy trvali na tom, čo je napísané v našom uznesení, teda že Európsky parlament sa vždy E, pridával k žiadosti parlamentov ostatných, teda e, definovať právo na e, vodu ako ľudské právo, pričom sme takisto akceptovali, ako povedal pán Musakio, že k tomu je aj istá ministerská diskusia, ale pre nás osobne bolo jasné, že my ako parlament e, máme takéto stanovisko a tak to bolo napísané aj v konečnom uznesení parlamentov, ktoré bolo odhlasované druhý deň. A tam je to, tak, tam, je to tam vlastne na prvom mieste e, zdôraznené, uvedené, teda, že, že prístup k vode e, a je verejný zdroj, ktorý by mal byť pod e, verejnou kontrolou. Aj tam istý zoznam opatrení na podporu e, zvyšovania zdrojov v prospech tejto veci. Takže chcem povedať, že v istom momente by e, možno v budúcom funkčnom období, legislatívnom období teda e, mohlo byť e, toto dobrou úlohou. Konkrétne hovorím o stretnutí, ktoré sme mali s ľuďmi, ktorí pripravovali správu o vode za OSN, plus tam bol aj zastupca UNESCO, vo veci hydrologického plánu a tam e, sme hovorili o tom, že je tu silná potreba ísť smerom e, k budúcemu rámcovaniu e, takýchto medzinárodných globálnych fór v rámci takého viac inštitucionálneho rámca, povedzme. Pretože momentálne, keď hovoríme o tej diskusii, tak ten rámec, v rámci ktorej diskusia prebieha, je skôr e, taký, taký súkromný e, alebo, alebo rozmanitý, povedzme, pričom v skutočnosti by ideálnym riešením by bolo e, ísť smerom k takému mm, rámcu, ktorý by bol globálneho charakteru, ako napríklad OSN. A potom, pokiaľ ide o to, čo tu bolo spomenuté, teda otázka toho, že by voda mala byť súčasťou adaptácie balíčka, eh, teda prijatia eh, klimatického balíčka. Myslím si, že to je vec, ktorú sme tiež obhajovali a boli tam krajiny z Latinskej Ameriky, z Afriky, z Ázie a tie tiež, eh, myslím si, zo strany Európskeho parlamentu si vypočuli takýto veľmi zaujímavý signál a veľmi aj pozitívne ho akceptovali, prijali, boli radi, že my takto vnímame otázku práva na vodu ako dôležitú súčasť dohody post e, Kyoto, teda e, dohody v Kodani. V tomto zmysle si myslím, že kontakty, ktoré sme mali aj s odbormi, sú dôležité. Chcem ešte pripomenúť e, jednu vec, a to síce máme tu finančnú ekonomickú krízu a tá tiež veľmi výrazným spôsobom dopadá na tie podniky, ktoré privatizovali prístup k vode už dávnejšie, napríklad v Británii to bolo pred 20 rokmi a to e, bolo uvádzané ako taký problematický príklad a e, pracovníci alebo zamestnanci hovorili, e, že my ako Európsky parlament sme mali skôr zagarantovať takýto prístup občanom k vode keďže momentálne v rámci tej ekonomickej krízy dochádza častokrát k, k veľkým problémom v tejto oblasti. Čiže na jednej strane máme tu e, verejný statok, e, teda statok, e, ktorý majú verejné orgány, e, verejné orgány povinnosť poskytovať a na druhej strane tu máme možnosť e, súkromného poskytovania takéhoto statku, kde môže dochádzať k istým problémom. A to my ako delegácia sme tak aj vnímali, akceptovali a chcem iba zopakovať, že to bolo veľmi zaujímavé. Ešte chcem poďakovať sekretariatu e, výboru za to, že nám takto dobre e, zorganizoval túto misiu. Ešte raz ďakujem. Thank you very much indeed. Uh, someone else? Ďakujem. Hlasí sa ešte niekto do diskusie? Nie. Chcem sa poďakovať pani Kortnes eh, a Robert Muzakio a pani Sander za eh, ich účasť na tom dôležitom fóre. A dovolte, aby som prešiel k poslednému bodu dnešného programu. Áno, to je posledný bod. Je to prezentácia STOA a prezentáciu predloží Dorta Korbej. Pani poslankyne, máte slovo. Wel, eh, eh ik zal het... Eh... Ďakujem, pán predseda. Budem stručná. Poludne sa chýli ku koncu a je to posledný bod na programe. Kolegovia, ktorí tu boli už v predchádzajúcom volebnom období, spájajú s tou e, s tými e, produktami vajíčka pre deti e, s uh, prekvapením. toto štádium A je ale už prekonané. Pracovné postupy STOA sa e, úplne zmenili a vykonalo sa niekoľko veľmi dôležitých a úspešných programov. Aj u nás, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a ochranu spotrebiteľa, e, dostalo sa to aj k nám. Takže teraz nemôžeme hovoriť o podrobnosti týchto projektov, ale chcem vám predsa približiť niektoré veci, aby ste si prípadne mohli potom neskôr prečítať e, zaujímavé správy z toho. A všetko si podrobne môžete preštudovať vo výročnej správe z toho. Dotknem sa teda len niektorých vecí. Vykonalo sa niekoľko e, štúdí za posledné roky pokiaľ ide o pokiaľ ide o konvertovacie technológie. A vzniká tu otázka, čo sa vlastne bude diať, keď sa budú spájať teológie ICT a gentechnológia. Čo to prinesie pre ľudstvo a pre spolužitie ľudí? K tomu vznikla veľmi zaujímavá správa, my sme o tom už hovorili a po dva po roku vám e, môžem stále túto správu ešte odporúčať, pretože je veľmi napínavá a obsahuje veľmi aktuálne odporúčania. Druhá téma, ktorú spracovala STOA, alebo kde STOA bola e, impulzom, ide o odolnosť voči antibiotikám táto odolnosť začína byť eh, problémom v rôznych krajinách. antibiotika sa v mnohých krajinách už eh, používajú veľmi opatrnejšie, eh, nie len keď sa nasadzujú ľuďom, ale aj vo veterinárnej medicíde. Preto tieto správy obsahujú veľmi, veľmi cenné poznatky, môžem vám to len odporúčať. A potom k téme globálne ľudské zdravie a výskumná téma liečiv. A ide o to, aby farmaceutický priemysel lepšie analyzoval niektoré choroby. To je veľmi sporná téma a otázka je, môže sa do toho zapojiť politika, aby tie menej známe choroby, tzv. neglected diseases, e, predsa mohli byť liečené. A potom energia a doprava, teda e, energické systémy budúcnosti, Máme pred sebou určite ciele na, do roku 20, 2020, aj pokiaľ ide o emisie. Teda otázka, čo sa musí o vlastne energetiku urobiť. A s tým sa z toho zaoberá. E, tie informácie sú veľmi zaujímavé, odľanúť od e, informácií, ktoré dostávame už zo strany komisie. No a potom e, aj téma európskej dopravy, aj tu je celý rád dôležitých úloh. A potom e, human enhancement, teda e, rozšírenie, posilnenie ľudských schopností. Tu existuje niekoľko fáz. Human enhancement vlastne znamená, že treba rozšíriť, zlepšiť schopnosti ľudského tela, ľudského mozgu. Dá sa to e, robiť liečivami, ale ide tu aj o etické otázky. Sú to závažné úlohy etickej povahy e, a tým sa z toho venuje. A potom celý rad e, ďalších projektov, napríklad vzťah, vzťah medzi potravinami, a liečivami a otázka genetických pokusov, ECT a tiež boj proti klimatickým zmenám. Skutočne to sú veľmi dôležité témy. A ešte raz opakujem, za posledné roky STOA veľmi dobre pracovala. A je to veľmi zaujímavé byť súčasťou tohto panelu. Veľa som sa naučila, bolo to veľmi poučné. Práca panelustva je veľmi vysokoodborná a témy, ktorým sa venujú, majú strategický význam pre e, výbor pre životné prostredie a tiež pre ďalšie odborné výbory parlamentu. Ale chcem povedať, že stoa ešte stále nie je dostatočne využívaná. Otázky výskumu a vzťah ku odborným výborom e, sa nevníma v celej šírke. E, som zástupkyňou e, v tomto paneli za výbor Envy a ten vzťah musíme naozaj zlepšiť. V praxi sa to ale nedá vždy tak jednoducho. Predložili sme niekoľko podnetov a bolo by dôležité, aby sa politicky dôležité správy, napríklad ako je rezistencia voči antibiotikám, aby sa tomu venovali aj odborné výbory. A tiež napríklad, keď sa výročná konferencia stola koná v nejakom termíne, tak bolo dobré, aby tam bolo širšie publiku. E, teda sú tam zastupia parlament, tu ale nie je tam dostatok publika. A to by sa dalo tiež vylepšiť. Takže toto bol môj posledný príspevok vo výbore pre životné prostredie k tejto téme. Ďakujem vám za vaše vedenie za posledné dva, posledné dva a pol roka a ďakujem vám za vašu spoluprácu. A som teraz zvedavá, aké máte poznámky k práci toho. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. To bol teda posledný bod. Myslím, že nemáme nič v rámci bodu rôzne. Skôr ako začneme zasadnutie koordinátorov, tak vám chcem dať príležitosť v prípade, e, že by ste chceli prezentovať nejaké osobné stanovisko e, k ostatným členom daného zasadnutia, respektíve smerom na občanov Európy. Niekto z vás si želá? Nech sa páči. and, and to us. But yeah. <laughs> oh. yeah. No, no, no. Uh, yeah. Yeah. I, I, it, it's, it's not the way of torture. I just, I just want to give you a chance because we have no, uh, uh, plenty of time. Chcel som len dať nejaký priestor, možnosť, lebo naozaj nám ostalo veľa času dnes pomerne. Prekvapivo. Dobre sme fungovali Rýchlo sme to postihali, chcel som teda dať nejakú takúto vynimočnú možnosť odprezentovať nejakých stanovisk, ktoré by sa mohli dostať do archívov Európskeho parlamentu z pohľadu aktivít tohto výboru. John Boyce. Um, Áno, pán predseda, e, pán predseda, v prípade, že sa teraz naozaj blížime ku koncu formálnej časti nášho zasadnutia, tak je to vhodná príležitosť na to, aby sme e, zaznamenali ukončenie nie len e, tohto zasadnutia e, to, tento rok, ale takisto koniec funkčného obdobia tohto parlamentu. A vy si vyjadriť vďaku za nás, e, smerom na vás ako predsedu, za to, že ste nás bezpečne, tak povediať, previedli týmto parlamentným obdobím a že ste tak spravili e, s veľkou gracioznosťou, tak povedať, veľmi elegantne. Samozrejme, všetci sme vystavení s tým tlakom, by ste to pocitovali možno ešte viac ako predseda a takisto aj doma zažívame e, tlaky isté, ak to sa týka aj vás. A to samozrejme sa môže stať komukoľvek. To, čo sa deje, povedzme vám teraz e, doma. Takže chcem sa každopádne poďakovať e, vám, takisto sekretariátu a vášmu podpredsedovi za to, že ste teda aj teraz konkrétne pán podpredseda za to, že prevzal predsednícku stoličku vo vašej neprítomnosti. A toto je istom zmysle a istým spôsobom rozlúčka, lebo je to aj moje posledné zasadnutie v tomto parlamente. I nie, že by boli naplánované nejaké mimoriadne zasadnutia, čiže aj z môjho pohľadu po desiatých rokoch v podstate vešiam takové z parlamentnej kopačky na klinec. A chcel by som poďakovať kolegom za to, že počas toho obdobia boli tak dobrými kolegami a že to všetko bolo aj zábavné, nielen teda konštruktívne tak z pohľadu parlamentu, ako aj výboru. A keď sa pozriem na veci z pohľadu e, výboru, niektoré tie veci, ktoré sme robili v súvislosti s ríž a s klimatickými zmenami a s cezhraničnou pomocou, naozaj to boli veľké, obsiahle agendy, ktoré sme riešili a myslím si, že ako výbor sme e, odvedli dobrú prácu. A chcem poďakovať všetkým členom, poradcom, asistentom, takisto tlmočníkom a všetkým tým, ktorí e, zabezpečovali to, že fungovali sme relatívne hladko. Ten zoznam ľudí je naozaj veľmi dlhý, ktorým bolo, sa patrilo poďakovať. Každopádne e, želám si, aby aj kolegovia, ktorí nastúpia po nás, e, veľmi úspešne pokračovali v tých, tých našich úlohách, aby zažívali okrem tej konštruktívnej atmosféry aj istú zábavu. No, ďakujem pekne, John. A naozaj všetko najlepšie. Od nás všetkých, eh, Guido Sakony. Eso faccio io come prima ha fatto John Bowes. Dico, sono d'accordo. Nebudem sa snažiť opakovať eh, tie Johnové slova, alebo teda urobiť to tak, ako John predo mnou. nechcem, aby sme tu nakončili nejakým smutným spôsobom, aby sa liali slzy, to by bolo dosť také nedobré, ale samozrejme žarty bokom. A ja som rád e, poskytol moje znalosti a skúsenosti e, parlamentu a výboru a e, jediné, čo mi ostáva, je poďakovať všetkým vám, teda tým, ktorí sú v popredí na tomto výbore, teda vrátane vás, pán predseda, možno, že to nebolo tak jednoduché vždy fungovať v rámci tohto parlamentu. Určite to nebol ľahký prechod e, z vašej strany, teda aj situácia, v ktorej ste sa ocitli, nebolo to úplne jednoduché, ale ste to elegantne e, a s veľkou zručnosťou zvládli. Viem, že sme tu mali pomerne ťažké veci častokrát. Niekedy sme si za to zasluhovali, povedzme teda respektíve za tú rýchlosť, ktorou sme veci robili zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Bolo to z dôvodu vašej železnej ruky, ktorá vládla často uh, zasadnutiam tohto výboru a takisto za diplomatické zručnosti, ktoré ste preukázali. Čiže chceme sa naozaj poďakovať za tú úlohu, ktorú ste zohrávali a takisto aj všetkým kolegom poďakovať, ktorí e, pomáhali čino, pri činnostiach tohto e, výboru. Sekretariat teda zohrával nemalú rolu. A čo e, ten prípitok, lebo myslím, že skončíme relatívne skoro, o pol siedmej je naplánovaný ten prípitok. Každopádne ja chcem poďakovať e, ostatným kolegom a takisto aj tlmočníkom, e, bez ktorých by to bolo ťažké, aspoň teda v prípade mňa. Ja nerozumiem ani slovo po anglicky. No ne, predsa zo pár slov som sa už naučil. E, viem, že climate change sú klimatické zmeny a ešte nejaké ďalšie veci, ale ak chcete odo mňa nejaké ťažké zvraty alebo teda frázy, ako napríklad dobrý večer, tak to ma dostáva do problémov. Thank you very much indeed. Chris Davis caught my eye. Chris Davis, áno, naozaj stručne. Chcel by som sa pridať eh, k tým poďakovaniam a takisto aj tým eh, gratuláciám smerom na zamestnancov a na tlmočníkov a takisto aj na vás samotných. Eh. Bol som naozaj veľmi potešený, že počas posledného 2,5 roka ste nikdy nemali potrebu nejakým spôsobom potierať liberálne názory, alebo teda liberálov. A myslím si, že práve naopak, vy ste sa naozaj veľmi snažili e, demonstrovať a preukázať e, duch férovosti a vždy ste sa snažili e, reprezentovať tento výbor v rámci parlamentu tak, ako predseda má, bez toho na to, aby ste prihľadali na vaše politické farby. A za to vám chcem poďakovať. Áno, ďakujem pekne, naozaj ďakujem, Karol Šliter. Uh, I must say also that you were us in the beginning as... Áno, e, najskôr ako teda z pozície zelených ste boli zdrojom istého znepokojenia pre nás na začiatku, ale e, každopádne ste sa ukázali ako veľmi kvalitní a tak to bolo a naozaj si vážime e, celé, celé vaše obdobie funkčné a pán Bovis naozaj skvelý, skvelé vystúpenie. Tu sa dá len súhlasiť. Okay. Hans Blokland and Dagmar afterwards. Hans Blokland a potom Dagmar. Áno, ďakujem, pán predseda. Nakoľko je to moje posledné zasadnutie tu na výbore po, e, pre životné prostredie po tých 15 rokoch, ktoré som tu absolvoval e, s veľkým potešením. Podobne ako Guido a John e, opustím tento výbor musím povedať, že posledných 5 rokov eh, bolo podľa mňa veľmi zaujímavých, možno tých najzaujímavejších za posledných 15 rokov. Eh, Odvedli sme veľa roboty, naozaj tu bol kus aj legislatívy, ktorú sme prešli. Eh, čiže z tohto pohľadu naozaj výbor pracoval veľmi usilovne a odviedol vynikajúcu robotu, tak ako povedal Gvido, za posledné 2,5 roka v rámci vášho predsedníctva som mal možno troška viac príležitosti robiť veci, ktoré som predtým nemohol robiť a to som si naozaj e, vychutnal a takisto e, som bol rád, že som mohol s vami spolupracovať a e, zastupovať tento výbor, keď ste vy napríklad sedeli v lietadle a čakali na odlet. To boli moje chvíľky. V podstate. Každopádne aj so sekretariátom to bola výborná spolupráca, takisto s tlmočníkmi, ktorí nám vždy pomáhajú a ďalší e, zamestnanci kolegovia. Vždy sa to neslo vo veľmi dobrom duchu, naša spolupráca. A myslím si, že to je vlastne charakteristika tohto výboru. A my fungujeme a pracujeme e, veľmi dobre spolu, e, snažíme sa zlepšiť životné prostredie. A to bol náš vzdielaný cieľ a vždy som sa za to aj ja zasadzoval. Dúfam, že mi kolegovia nebudú chýbať až tak veľmi, ale každopádne tá vzdialenosť je neprekonateľná. Vždy sa môžem posadiť na lietadla, a sa na nich pozrieť. Thank you very much, Hans And, and... Ďakujem, eh, Dagmar Rodberend. Ďakujem pekne, pán predseda. Zvyčajne som veľmi opatrná, pokiaľ ide o etiketu. Eh, viem, že by som nemala sa ujímať slova po mojom koordinátorovi, ale dnes eh, pristúpim k výnimke. Zdá sa, keď sa tak spôhliadnem. E, mám pocit, že som ako fosília žijúca. E, na tým, že som už 20 rokov v parlamente. Z týchto 20 rokov som 15 rokov e, bola na pozícii koordinátorky výboru. Posledných 5 rokov prevzal túto úlohu Gvido a vynikajúci si s ňou poradil. Ja sa vrátim ešte v nadchádzajúcom parlamente. Je veľmi ťažké nejakým spôsobom predvídať tieto veci, ale pokiaľ ide o nemecký systém, tak tam sa to dá predvídať a ja viem, že teda sa vrátim. Chcem sa poďakovať aj vám. Nikomu sa nepáči príliš veľa zmien a každopádne eh, keď eh, Karl Fluens eh, predsedal výboru v rámci prvého obdobia, tak sa nám pozdával, ľúbil sa nám jeho štýl a nechceli sme, aby došlo k jeho nahradeniu. Ak Vido veľmi otvorene sa k tejto veci vtedy postavil, ale každopádne musím uznať, že ste spravili veľmi kvalitnú, férovú, transparentnú a integrujúcu prácu a musím naozaj pripustiť, že sa mi veľmi pozdala spôsob, ako ste predsedali výborom. E, nie je tam čo vytýkať, e, naozaj si zaslúžite len pochvalu, avšak bolo to samozrejme s týmom, ktorý je okolo vás, pán Rubent a s tými ľuďmi, ktorí sa okolo vás e, pohybovali s menšími či väčšími zmenami. Takisto chcem poďakovať aj tlmočníkom. Dúfam, že s nimi sa opäť stretnem po junových voľbách často e, veľmi úzko spolupracujeme, ale pritom sa nepoznáme dostatočne. A čo je zaujímavé, e, o mnohých nevieme, nejaké sú ich plány do života, alebo čo vlastne robia vo svojich životoch. Čiže v prípade aj niektorých mojich kolegov som si nebola istá, či sa chystajú vrátiť, aké sú ich úmysly. Pokiaľ ide o Gvida, to som vedela pomerne rýchle. On vravel, že ja mám nejaký iný život, niečo mimo, okrem Európskeho parlamentu. Vidím ho, ako pracuje na úpete alebo na vrcholoch e, tých pahorkov okolo Florencie. A určite tam odvedie kvalitnú robotu. Určite bude úžasne zastupovať parlament, e, pokiaľ ide... Alebo vedel by som sa predstaviť aj agentúre pre chemické látky v Helsinkách. Ale určite aj iné pozície si viem predstaviť v iných pozíciách, kde by mal takú predlženú tvár ako teraz. Viem, že aj e, John Bovis e, hovoril o tom, že každý má nejaký iný život alebo nejakú inú predstavu. Možno niektorí z vás e, vedia, poznajú toto nasledovné orekadlo. Jeden život ľudský je, sa rovná 7 rokom v živote psa. Ja som si kladol otázku, koľko rokov, alebo ako sa to dá v podstate transformovať na život europoslancov. A podobná analogia tam môže platiť, aj keď je to ešte dlhšie. Čiže niektoré tie osudy nemám úplne odsledované. Teraz som sa, vypo, som sa dopočula, že Hans Blokland sa bude e, vracať, ale každopádne e, tá tvár, tak povedať, z parlamentu sa zmení po júli a tá e, fungovanie nebude jednoduchšie. Tuto tiež nebolo vždy jednoduché, nevždy sme zdieľali rovnaké názory, ani tí, ktorí sme z rovnakých táborov, ale každopádne vždy sme pracovali na kompromise v rámci našej skupiny a niekedy aj širšieho hľadiska, v rámci iných politických skupín. A to bolo zdrojom veľkého potešenia, e, pokiaľ ide o prácu na, tejto, na tomto výbore. Čiže veľmi budete chýbať a bez toho, aby sa mi natlačili slzy do očí hneď teraz, musím sa ešte tomu ubrániť. A e, no bohužiaľ nebudem sa môcť zúčastniť, respektíve prídem neskoro troška na ten záverečný prípitok, lebo mám nejaké povinnosti a budem sa snažiť neplakať. E, chcem len poprosiť, aby všetci tí, čo, sme sa, čo sa vrátime po júli, aby sme využili tie skúsenosti. E, vy viete, ako to tu funguje, ako vyzerá ten výbor a e, vidíte tie presahy tých jednotlivých tém, ako ťažké je oddeliť tie väzby inherentné, ako tam dochádza často teda k takému prelinaniu a že to zapadá do seba ako mozaika alebo ako puzzle. Napríklad keď sa hovorí o štruktúrach, výborov a tak, všetko sa to prelína. E, výbor pre životné prostredie so všetkými právomocami a s tou, tou kapacitou e, spolupracovať e, nebol vždy tou najobľúbenejšou, tým najobľúbenejším výborom v rámci výborov. A počujeme z istých klebied alebo takých, ktoré sa šíria po chodbách, že tento výbor nie je najobľúbenejší. Čiže všet, Dúfam, že všetci tí, ktorí sa nechystajú teda vrátiť, že si uvedomia, že život mimo parlamentu ponúka takisto úžasné možnosti a podobne e, potešiteľné ako aj život tu. Naozaj ďakujem pekne, ďakujem všetkým členom e, výboru. A ešte mi dovolte na záver z mojej strany niekoľko slov. E, pre mňa to bolo naozaj krásna, bola to krásna skúsenosť. A chcem veľmi pekne poďakovať vám všetkým za spoluprácu, za tie dni, kedy ste ma naučili, čo vlastne znamená predsedať výboru pre životné prostredie v Európskom parlamente. Viete, že mám za sebou nejakú politickú kariéru a nevadí, že som bol vlastne pozorovateľom v rámci Európskeho parlamentu isté obdobie, rok, dva. Bola to, úžasná, bola to úžasná skúsenosť a keď som na začiatku mal možnosť fungovať v pozícii podpredsedu spolu s Dagmarot Berendovou, tak e, som mal pocit, e, že mi to pohotí celú kariéru. Po tom, čo som mal možnosť predsedať tomuto výboru, tak si myslím, že toto je vrchol e, mojej kariéry doposiaľ a myslím si, že je to ten najdôležitejší a v podstate je to pozícia, z ktorej mám pocit zadozučenia istého úspechu Samozrejme je to spojené aj s niektorými katastrofami, možno nie úplne katastrofami, ale všetko sú to pocity, e, ktoré môžete e, ľahko zažiť počas svojho politického života, politickej kariéry. A ja som presvedčený, že sa vrátim, teda pokúsim sa, pokiaľ bude možné. E, nepredpokladám, že sa mi naskytne takáto príležitosť opäť predsedať. Nenaskytne. Mhm. každopádne pri tých číslach a pri tom preskupení politickom, preskupovaní. Ale môžem vám slúbiť, že ak sa vrátim, tak sa budem snažiť opäť dostať na tento výbor a, budem sa snažiť pokračovať začatom a spolupracovať s vami všetkými. Ďakujem veľmi pekne naozaj a dúfam, že sa večer uvidíme. Ďakujem. And the last I forget. Thanks. A aby som nezabudol, e, ďakujem Andrasovi Huberovi a e, zvyšku podpory administratívnej od začiatku to bol môj aniel, opatrovník, alebo teda ochranca. A bez neho by som nebol tým predsedom, ktorým som bol, teda bez tých pomocníkov. Ďakujem veľmi pekne. Yeah. Thanks, thanks to all of you. Thanks. A ďakujem, ďakujem. So, we, have, we are going to have some, some, uh, some uh, provisional coordinators meeting. Budeme mať nejaké provizorné stretnutie, nejakú schôdzu teda koordinátorov. Je to len niekoľko technických rozhodnutí a dúfam, že potom sa so zvyškom uvidím večer.